Uh, uh, Dámy a páni, vážení kolegovia, ďalší bod dnešného programu rokovania je hlasovanie. Dovolte, aby som sa ospravedlnil vám všetkým za to, že ste museli čakať 15 minút, e, takže ale bolo to veľmi zaujímavé zasadnutie koordinátorov a máme aj dobré výsledky, všetko je OK. Žiadne napätia po tomto schôdzi, ale trvalo nám to dlhšie, než sme predpokladali, takže preto to oneskorenie. Museli sme totiž ukončiť všetky naše aktivity a teraz máme pred sebou 4 hlasovania, takto 4 správy, o ktorých sa bude hlasovať. Bude to trvať koľko? Po druhá hodiny? No, určite viac než hodinu. Takže uvidíme. Nie sme si istí. Začneme teda návrhom správy o štatistike cien zemného plynu a elektriny. Predklad spravodajkňou je Barbara Kapel. Začneme samozrejme No a pardon, je tu otázka. Ste nahnevaní za to, že začíname neskôr? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden predstaviteľ z EPP je navyše. Dobre. V poriadku. Takže, ako vidíte, Takže sme si to skontrolovali. Funguje to. Teraz pristúpime k samotnému hlasovaciemu zoznamu. Pozmeňujúci návrh 68. Čiže 50, 68 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 73 a 76 en blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 78, kto je za? Pardon, 75, opravuje sa rečník. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, deviatka, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, preveríme si elektronicky. Je to návrh číslo 80. Končím hlasovanie. Pardon. EPP a ALDE máte o jedného predstaviteľa viac. Aj EPP, aj ALDE. Ešte stále ALDE, EPP o jedného viac. Končím hlasovanie. Schválené. 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 85. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 85. Preveríme si elektronicky 85. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 87. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 88. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. 88. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 89. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky 89. Končím hlasovanie. Pane Bože, povedal predseda. Dobre, 90. Kto je za? Proti? Takže 90 si tiež preveríme. Končím hlasovanie. Schválené. Jasne. 91 až 61 en blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 97. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, 10, 82, 83 blok. kto je za, proti, schválené. 84, kto je za? Ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Ideme na číslo 20. Čiže preskočíme na návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky číslo 20. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 102, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 103, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej um, blok od 21 až 32, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 113, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 107, 105 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 108 až 55 blok, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41, to je za. Pardon, ideme naspäť na 40. Preveríme elektronicky číslo 40. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 41, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 42, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 43, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté 50, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 52, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté 58, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Záverečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Takže legislatívne uznesenie hlasujeme menovite, tiež elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. A o interinstitucionálnych rokovaniach potrebujeme väčšinu v našom výbore celkovo. Menovité hlasovanie. Hlasujeme o interinstitucionálnych rokovaniach. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37, áno, je to jasná väčšina. Čiže je tu mandát na tie interinstitucionálne rokovanie. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni a pokračujeme e, ďalším bodom a to je správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, spravodajkynia Pajoba López Bermecho. Kompromis 13. za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, skontrolujeme. Preveríme. Končím hlasovanie. Rejected. Zamietnuté. Kompromis 14. Čo sa deje? You closed the vote widely. Príliš skoro ste ukončili hlasovanie, pán, pán predseda. Okay. You... Okay. Okay. Okay. Uh, uh Kompromis 14. Kompromis 14. Za, proti. Excuse me. Mr. President. What? We can, uh, well, uh, repeat the vote. Why? We can't vote. Uh, we, can, we, can, we didn't vote the 59 because... My sme nemali možnosť hlasovať o 59, pretože nefungovalo hlasovacie zariadenie. My žiadame o opakovanie hlasovania, pretože chceme hlasovať. Dvaja kolegovia nemohli hlasovať, pretože nefungovalo ich zariadenie. You can, you can check. You have not two uh, less. Uh, dear colleagues, dear colleagues, we... Môžete to skontrolovať, chýbajú tam dva hlasy. Ak budem uh, čakať dlhšie, môžem tak spraviť. Bude nám to trvať o dve hodiny dlhšie. Môžeme to tak spraviť, ale nemali by sme uprostred hlasovania meniť pravidlá. Vždy ste dostali na hlasovanie ten istý čas, ten istý časový úsek. Nemôžem teraz zrazu ho zmeniť pri ďalšom hlasovaní. Budem čakať dlhšie, ak bude treba. Ak to bude overenie, alebo ak to bude menovité hlasovanie, tak budem čakať dlhšie. Ak to bude trvať možno dve hodiny, tak to bude v poriadku, lebo musíme byť presvedčení o, výsledku, o správnosti výsledkov hlasovania ale teraz nie je možné sa vrátiť k nejakému hlasovaniu konkrétnemu, lebo nebolo to nič špeciálne, nič nezvyčajné, ale určite budem teraz už ďalej pri ďalších čakať dlhšie. Ospravedlňujem sa, vrátiť sa už len nemôžem. Kompromis 14. Kto je za, kto je proti, tak preveríme. 14. Počkám teda dlhšie. Overujeme. EPP má Príliš veľa poslancov. Koniec hlasovania. Prijaté. Dodatočne ku kompromisu 14. Kto je za? Proti? E, overíme. Doplnenie kompromisu 14. Overujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Veríme. Koniec hlasovania. Prijaté. 72 za. Proti. Zdržali sa? Preveríme. Ospravedlňujem sa. 72. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 16. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 80 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržal sa nikto. prijaté 83 za, proti, zdržali sa, prijatí 84, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, preveríme, kompromis 18, koniec hlasovania. Zamietnuté. 92. Nie. 85. Kto je za? Kto je proti? 85. -ka. Ešte raz. Možno ste nepredpokladali, že budeme hlasovať o 85. -ke. si návrh 85, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Musíme to overiť, bohužiaľ. 85. -ka. Končím hlasovanie. Prijaté. Dobre, 90. 90. Kto je za? Proti. No veríme. Bohužiaľ, znova musíme 90. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 91. Za. Proti. Ešte raz. To overíme. 91. Koniec hlasovania zamietnuté. 92 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 101. Kto je za? Proti? Overíme si to. 101. Končím hlasovanie. Zamknuté. 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, zdržali sa Prijatý. 122 za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, Zdržali sa zamietnutí. 124, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Regi 4, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto, Prijatý. Kompromis 21 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. 131 za. Proti. Dobre, to si overíme. 131 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 132 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. dvojku sme overili, koniec hlasovania. Zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22, kompromis za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 dodatočne za, proti. Dobre, overíme si to. 137 Koniec hlasovania. Prijaté. 139 za. Proti. Overíme. 139. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 23. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 24 za. Proti. hovoríme Kompromis 24. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 146 za, proti Prosím, dvíhajte ruky. Ešte raz 146 za. Proti. Kontrolujeme to 1, 4, 6. Končím hlasovanie. Prijaté. 147 za proti Dobre, overíme. 147. Končím hlasovanie. Prijaté. 148 za. Proti. Tá istá, ten istý pomer, tá istá väčšina. Prijaté. 149 za. Proti. Overíme. 149. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 150. E, za, proti. Zdržali sa. Skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 151 za. Prijaté. 152 za. Proti. Musíme to veriť. 152. Kontrola. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 153 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 154 za. Proti. Dobre. Overíme. 154. Končím hlasovanie zamietnuté. NV2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 25 za, proti. Overíme. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 162 ako doplnenie. Kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnuté. doplnenie ku kompromisu 25. Za. Proti. Dobre, overíme to. Doplnenie ku kompromisu 25. Končím hlasovanie. Prijaté. 164 za. Proti. Nemal by som to dať overiť. 164. Overujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 165 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 166 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 26 za. Proti zdržali sa prijaté. Doplnenie ku kompromisu 26 za, proti. Zdržali sa prijaté. 172 za, a pardon, ako doplnenie k doplneniu ku kompromisu 26. Troška také ťa, ťažkopádne. Je to 186 za. Proti. Dobre, overme to. 186. Končím hlasovanie. Prijaté. 172 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 174, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 28. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 188. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, ale overme to radšej. 188. Koniec hlasovania. Prijaté. 189, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. To Tá istá väčšina. Kompromis 29 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Dodatok eh, po, ku kompromisnému návrhu 29 za. Proti. Zdržali sa. Kompromis, tri, kompromisný návrh 30 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté dodatok ku kompromisnému návrhu 30. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si hlasovanie elektronicky. Dodatok e, k návrhu 30. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tentokrát. si návrh 200. Kto je za? Proti? Zdržali sa Skontrolujeme si to. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 200. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 201, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 202 za Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 201. Kontrolujeme elektronicky hlas, elektronickým hlasovaním. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 202. Za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 202. Uzatváram hlasovanie Zamietnuté. Návrh 203 za. Proti. Skontrolujeme si to opäť. Ani som sa nespýtal na to, kto sa zdržal. Hlasujeme o návrhu 203. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 204. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 205 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Hlasujeme o návrhu 205. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Návrh 206 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 207 za Proti. Zdržali sa. Prijatý. D- návrh 208 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 218 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 32 za. Proti zdržali sa prijatí. sa návrh 219, ktorý je dodatkom e, ku kompromisnému návrhu 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa? Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 219 ako dodatku ku kompromisnému návrhu 32. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý tentokrát. si návrh 224, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. 224. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 225 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 226 za. Proti. Skontrolujeme si. Elektronicky hlasujeme návrhu 226. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 227 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 228 za Proti. Skontrolujeme si to. Hlasujeme o návrhu 228. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 229 za. Proti. Zdržali sa skontrolujeme si to e, radšej, pravdepodobne je prijatý, ale skontrolujeme si. Hlasujeme o návrhu 229. Hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Návrh 230 za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to skontrolovať. Nebolo to úplne jasné. Hlasujeme návrhu 230. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 231 za. Proti. Zamietnutý. Kompromisný návrh 33 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 33a za. Proti. Zdržali sa prijatí. Dodatok k pozmeňujúcemu návrhu 33a z, proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 240 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Zdá sa, že sa nezhodneme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 240. Uzatváram hlasovanie. E, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 241 za, proti, zdržali sa prijatí 243 za, proti zdržali sa prijatí 244 za, proti zdržali sa prijatí 245 za, proti zdržali sa. Skontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o návrhu 245. Uzatvorem hlasovanie. Prijatý 246 za, proti zdržali sa. Skontrolujeme si to. Hlasujeme o návrhu 246 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 247 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to opäť elektronicky. Hlasujeme návrhu 247. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 34 za. Mohol by som, keď ohlasujete e, elektronického hlasovania, ale my sme nevideli tie čísla. Mohli by ste zabezpečiť, aby sme videli tie výsledky toho hlasovania na obrazovke. OK, kde sme skončili? Kompromisný návrh 34. 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 255 za, proti, zdržali sa, prijatý. 256 za, zdržali sa, prijatý. 257 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si elektronicky. Hlasujeme o návrhu 257 elektronicky. Uzatváram teraz hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 35 za. Proti. Skontrolujeme si výsledky elektronického hlasovania. Kompromisný návrh 35. Hlasujeme o ňom elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Zdá sa to ako väčšina, ale skontrolujeme elektronicky hlasovanie o návrhu 36. To je kompromisný návrh 36. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý tentokrát. Hlasujeme e, spoločne o na návrhu 265 a 266. Kto je, pro, kto je za, kto je proti? Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme spolu o pozmeňujúcom na 265 a 266. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme na pozmeňujúci na 267. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 267. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci. Teraz prejdeme na návrh 268. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to. 268. Kontrolujeme hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Niečo nefunguje? Nie je možné zmeniť výsledky hlasovania. To je problém, ktorý sme tu už mali. Je tu problém s hlasovaním tým zariadením. Nemal som eh, možnosť zmeniť eh, svoje hlasovanie ešte predtým, než bolo uzatvorené hlasovanie. Chápem, kolega, to je problém. Ešte som neuzatvoril hlasovanie. Čiže hlasovanie o 268 Takže vrátime sa k 268, aby ste zmenili miesto, kde sedíte. Zoberte si kartu a prejdite k inému pultu a požiadame našich technikov, aby vyriešili túto záležitosť, pretože ak by ste sa mohli presadiť na iné miesto. Pán kolega Tamburáno, funguje vám zariadenie? Takže kolegovia, vrátime sa teraz k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu 268. Bolo to elektronická kontrola hlasovania o návrhu 268. Hlasujeme o ňom znovu. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 269 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to opäť. 269. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 270 za. Proti. Skontrolujeme si to. Je to veľmi zložité odhadnúť to. Kontrolujeme hlasovanie elektronickým spôsobom. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. si návrh 275. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme návrh 275. 275. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Musíme to skontrolovať. Toto je veľmi dôležité. Kompromisný návrh 38. Elektronická kontrola hlasovania. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 276 a 277. Hlasujeme o nich spolu. Kto je za? Kto je proti? Pravdepodobne zamietnutý, ale skontrolujeme si to. Hlasujeme o návrhu 276 a 277 spolu. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 289 281, pardon. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 282. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 283. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Návrh NV5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 39, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 289, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 290 za. Proti. Skontrolujeme si hlasovanie elektronické. Hlasujeme o návrhu 290. Uzatváram hlasovanie. Prijatý 291, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 292, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 293, kto je za? Kto je proti? Prijatý. 294 za, proti, Teraz si to opäť skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 294. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý kompromisný návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dodatok ku kompromisnému návrhu 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dodatok bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 302. Kto je za? Kto je proti? Kto sa... Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 302. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Posmeňujúci návrh 303, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si. Hlasujeme o návrhu 303. Uzatváram hlasovanie. Prijatý kompromisný návrh 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 306 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 307. Proti? skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme návrhu 307. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmením si návrh 308, kto je za. Kto je proti? Rovnako väčšinou hlasov prijatý. 309, kto je za. Proti. Mal by byť zamietnutý. Skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme na hru 310. Proti. Skontrolujeme si to. Hlasujeme na hru 310. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Zamietnuté. Kompromis 40, tak to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. NV22, e kto je za, proti, zdržali sa schválené. 3, 2, 0, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 3, 2, 2, kto je za, proti, preveríme elektronicky, 322. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 3, 2, 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 3, 2, 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tri, dva, šesť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 327, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 328, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 330, kto je za? Aha, 328. Dobre, preveríme si 328 elektronicky. 328. Kontrolujeme. 328. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. 330. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 332. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 333. Kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme elektronicky 333. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 334. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 342. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. 3 3. kto je za, proti, zdržali sa a, schválené. 3, 4, 4, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 3, 4, 5, kto je za, proti, zdržali sa schválené. NV24, druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 15, pardon, Agri 5, opravuje sa rečník, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A pozmeňujúci návrh 12, kto je za, proti. Hm, preberíme si to elektronicky. Čiže návrh číslo 12 preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 12, kto je za, proti, Preveríme elektronicky kompromis 12. Kompromis 12. Kontrolujeme. A teraz končím hlasovanie schválené. 48. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to elektronicky, aby bola istota. 48. Končím 48. hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 51. Kto je za? Proti? Preveríme 51 elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. 58. Návrh 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Tak asi nedvíhate dosť dobre ruky, takže si musíme 58 preveriť elektronicky. A keď dvíhate ruky, poprosím vás, dvíhate ich riadne. Veľmi zreteľne. Končíme elektronické hlasovanie k 58. Návrh je schválený tentokrát. A teraz ideme k záverečnému hlasovaniu. Elektronické hlasovanie, menovite. Elektronické menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Elektronické menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 30 proti Nezdržal sa nikto. Ďakujem vám veľmi pekne. Nebolo to ľahké hlasovanie, ale bolo výborné. Prepašte, ľutujem, ale musím povedať, že naša úžasná práca ešte neskončila. Pokračujeme správou Markusa Pípra, správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti. Milí priatelia, začneme. Ja viem, že viacerí z vás už nemajú záujem, opustili sálu. Dobre, Pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky návrh 46. Poprosím vás, sadnite si v sále. Kontrolujeme elektronický návrh číslo 46. Končím hlasovanie k tomuto návrhu. Návrh zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. 41. Kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Návrh 41. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky 47. Milí kolegovia z prvého radu, keby ste mohli tak hlasovať, potešilo by, potešilo by ma to pán Gierek, pán Roche, strácam kontakt so socialistami takto. Prosím, hlasujte. Prepáčte, že som sa vám takto prihovoril. Končím hlasovanie k tomuto návrhu. Návrh zamietnutý. 49. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Kompromis minus 3. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. NV2. Kto je za? Proti zdržali sa. Preveríme si. NV2 elektronicky. Čiže NV 2. Končím hlasovanie k tomuto návrhu. Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Milí kolegovia z EPP, mohli by ste tiež hlasovať, prosím? Určite by ma to podporilo. Na oboch stranách vidím, že by som uvítal väčšiu aktivitu na vašej strane. Takže návrh číslo 60. Čiže 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Envy 41 to bolo. Ospravedlňuje sa pán predseda. Takže končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 3A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? No, preveríme si elektronický kompromis 3A. Zatváram hlasovanie k tomuto návrhu. Schválené. nb 42 Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hm. No, preveríme si elektronicky návrh NV42. Končím hlasovanie k návrhu. Schválený. Kompromis 16a. Kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme elektronicky. Čiže 16a. Uzatváram hlasovanie k tomuto návrhu. Návrh je schválený. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa aj toto si musíme preveriť elektronicky. Návrh 65. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 68. Uzatváram hlasovanie. Ďalej kompromis 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hm, ste rozdelení podľa politických skupín. Kompromis 4a preveríme elektronicky. ťažko odhadnúť výsledok, takže to musíme elektronicky preveriť. A zdá sa, že socialisti majú o jedného viac. SND. Dobre, teraz to je v poriadku, končím hlasovanie. Schválené. NV43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. NV10. Kto je za? Proti? zdržali sa. Preveríme elektronicky. NV10. Končím hlasovanie k tomuto návrhu. Schválený. Kompromis 4B. Kto je za? Proti? Preveríme si elektronici kompromis 4B. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 232. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh Vážení kolegovia, NV49 a 50 vypadáva. Takže NV49, kto je za? Kto je proti? Preveríme elektronicky. NV49. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 77. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Návrh 78, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 79, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky 82. Končím hlasovanie k 82. Návrh je schválený. Návrh 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hm? Preveríme elektronicky. 83. Otváram hlasovanie. Pá, zdá sa, že socialisti majú jedného viac. Teraz je to v poriadku a teraz môžem ukončiť hlasovanie. Návrh je prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 99, kto je za, proti, preveríme elektronicky 99, nie je to celkom jasné zatiaľ. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý tentokrát. Ďalej. Envy 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Envy 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Envy 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 103. Za? proti, zdržali sa schválené, 104, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 105, za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 7, kto je za. A na ku 105 ideme. Návrh 105 preverujeme elektronicky. Hej, 105. -ka. Hlasujeme o 105 elektronicky. Elektronicky hlasujeme a Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. 117. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej 118 až 121 unblock, kto je za, Proti? Preveríme elektronicky tieto štyri návrhy. Zatváram hlasovanie. To je zamietnuté. Ďalej 122, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 124, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Pardon? 124 preverujeme elektronicky. 124. Preverujeme 124 a teraz končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej, 123, kto je za? Proti? Zdržali sa Preverujeme elektronické 123. 1, 2, 3. Preverujeme. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 128 za. Proti? Preveríme. 128. 128. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže prechádzame na 136. Nie, tak kompromis 9. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 149 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 150 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 151 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 159 za proti. Ja no, to si preveríme pre istotu. 159. Končím hlasovanie. Prijaté. 154, druhá časť, za, proti Preveríme. 154, druhá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NV39 za. Proti. Zdržali sa prijaté. NV40 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Henry 48 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 11 za, proti zdržali sa prijaté, 174 za, proti zdržali sa prijaté, 177 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 12 za, proti zdržali sa prijaté, 184 za, proti zdržali sa prijaté skontrolujeme, 184. Končím hlasovanie. Zamietnuté tentokrát. 185 za, proti zdržali sa prijaté, 187 za, proti zdržali sa zamietnuté. 192 za, proti, skontrolujeme, 192. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 189, 190 spoločne, totožné, za, proti, zdržali sa Prijaté. Teraz ideme na kompromis 13. Tak. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 200. Za. Proti. Preveríme. 200. Končím hlasovanie. O jeden hlas zamietnuté. Dobre. 205 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 202 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 203 za. Proti. Preveríme. 203 budeme musieť preveriť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 204 za. Proti. E, zamietnuté, dobre, ale skontrolujeme. 204. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 206 za proti, zdržali sa zamietnuté, to istou väčšinou, 207 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 217 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 218 za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 15 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 225 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 226 za. Proti? Skontrolujeme. 226. Kontrola. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 230 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 231 za, proti, zdržali sa prijaté. 233 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. 235 za. Kto je proti? Zdržal sa... A preveríme. 235. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 236 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 237 za Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 16. Za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 238 a 239 spoločne. Tie sú totožné. Kto je za? Kto je proti? Preveríme. 238, 239 spoločne. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 241 za. Proti. No, preveríme to. 241, tak. Končím hlasovanie zamietnuté. 242 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme. 242. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 243. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Kolegovia, poprosím vás, zdvíhajte ruky, nerušte nás pri hlasovaní. Drahí priatelia, ja viem, že väčšina tej komity sú veľmi zaujímavé, ale teraz prebieha hlasovanie. Nevidím kolegov, všetkých sedieť na svojom mieste. Tak ešte raz 243, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. No, preveríme si to. Nebolo to úplne jednoznačné. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 244 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Tá istá väčšina. 245 za. Proti. Zdržali sa. Teraz prijaté. 246 za. Ja, pardon, ospravedlňujem sa, pán predseda. takže o tom nebudeme hlasovať, o 246. 248. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. 248. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 257 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 258 za, proti, zdržali sa, prijaté. 262 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 10a, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Ste rozdelení naprieč tými politickými skupinami, preto treba hlasovať. Kompromis 10a. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté? 267. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 266. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté? 269. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Envy 13, kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Prijaté. Envy 32, kto je za? To je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Envy 52 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 274, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 275 za. Proti. Skontrolujeme to. 275 skontrolujeme. Dva sedem päť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 276. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté 277 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 279, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 19, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. NV8, kto je za kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. NV12 sa. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. NV15 za. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. 291 za. Proti. No preveríme. 291. 291. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 293 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 294, kto je za. Kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 19a za. Proti. Zdržal sa niekto. No dobre, preveríme to. Je to kompromis, kompromis 19a. 19a. Končím hlasovanie. Áno, prijaté. 295, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté? 297, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? E, skontrolujeme 297. 297, končím hlasovanie. Zamietnuté 298. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 19b. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. NB37, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 303, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. NV56, za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 21, za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. 311 za, proti, zdržal sa niekto. E, to si preveríme. 311. jeden poslanec z SAD naviac. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 312, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 313, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť, 313, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Dobre. 313, druhá časť. Končím hlasovanie. Opäť jeden z SAD naviac. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 314, kto je za? Proti? Zdrav sa niekto, zamietnuté. 315, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 316 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 317, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 318, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 319 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 320 za, proti. Ja e, to si preveríme. 320. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 321 za. Proti Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 322 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 323 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. 324 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 325, kto je za? Kto je proti? To si preveríme. 325. 325. Končím hlasovanie. Hm, pane Bože, tak to som neodhadol. Zamietnuté. 326 za, proti. Zdržal sa niekto, zamietnuté. 327 za, proti. Zdržali sa prijaté. 328 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. NV45, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 46 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. NV47 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. NV54, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 18, podmienujúci, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 19 za? Proti? pravdepodobne zamietnuté, ale 19. Overujeme 19. Končím hlasovanie. Zamietnuté, ale nepatrnou väčšinou proti. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa. To si overíme, lebo to nie je jednotné v rámci politických skupín. To vždy mi z toho vyplýva toto opakovane. Končím hlasovanie o 31. Koniec hlasovania. Zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté, 39 prvá časť, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto prijaté. 39. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? E, to si skontrolujeme. Dobre, druhá časť. E, kontrolujeme druhú časť. I close the vote. It's rejected. E, koniec hlasovania odmietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Trojka, štvorka, 12 spoločne. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, pardon 5. Za. Proti. Two false. Dvojka odpadá, takže peťka predsa len tak za, proti zdržal sa niekto prijaté, 6 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 7 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 8 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 9 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 9, 9 teda preveríme. Preverujeme 9, končím hlasovanie prijaté, 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté, 11, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. A teraz menovite budeme elektronicky hlasovať o celom tom návrhu. Správa pána Markusa Pípera. Končím hlasovanie. 34 za, 25 proti a jeden sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne a teraz prechádzame na posledné hlasovanie. Posledné hlasovanie, ako som už povedal, je to presne to vychádza dve hodiny, ako sme si povedali. Uh, pravdepodobne sa budeme pohybovať v celkom čase niekde. V čase dvoch hodín prejdeme na správu pána Januša Levandovského príprava povolebnej revízie viacročného finančného rámca 2014 až 2020. Príspevok parlamentu pred predložením návrhu komisie. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté dvojka za, proti, zdržali sa, prijatý trojka za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Štyri za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý desina e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11 za,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 skontrolujeme si to a hlasujeme elektronického návrhu 27. Kontrolujeme elektronicky 27, uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 28 za, proti zdržali sa zamietnutí 29 za, proti zdržali sa zamiet, e, prijatí kompromisný návrh 4 za, proti zdržali sa prijatí 23 za, proti, zdržali sa. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa. Prijatý. si návrh 37 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Návrh 40 s ústnym pozmeňovacím návrhom nejaké námietky e, proti tomuto ústne podanému návrhu. E, vy oboznámili ste sa s týmto návrhom, predloženým zeleným, žiadne námietky. Hlasujeme o návrhom 40 spolu s ústnou pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Elektronicky hlasujeme ako posledné hlasovanie dnešného dňa. Bude nám veľmi ľúto dnes za našou hlasovacou časťou programu. Uzatváram hlasovanie prijatý. Gratulujeme spravodajcovi. Všetko najlepšie, kolegovia. Prosím, ostaňte v miestnosti ešte do 12.30. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. But today Kolegovia, dámy a páni, teoreticky máme 34 minút na 3 body. Som si istý, že to zvládneme. Na výbore ITRE je totiž to všetko možné, pokiaľ budeme dobre zorganizovaní a budeme napredovať a napredovať. V prvom rade sú na programe tri informácie, ktoré sú vám k dispozícii. Je to e, správa pána e, Buzeka Federleho Jajera. E, tri pána Adama Giereka a pána Federle. A môžem vám slúbiť, že ja budem hovoriť 5 minút. Je to rozpočet na rok 2016, mandát na trialog, veľmi uh, dôležité, a je to veľmi dôležité pre výbor ITRE, čo som obsiahol do stanoviska ITRE. To je pravdepodobne pre vás dôležité, pokiaľ sa ma chcete eh, nejaké otázky opýtať. Odpoviem na ne v krátkosti. V prvom rade musíme zabezpečiť, že rozpočet na rok 2017 umožní rast a bude ho zjednodušovať eh, predovšetkým vedomostného e, rastu, inkluzívneho, ako aj inkluzívneho rastu. Takýto rast e, si vyžaduje správne fungovanie viacročných programov ako COSME a ISME. E, tretí významný bod Vyzval som na obnovenie rozpočtových línií do roku 2020 v rámci nástroja Spájame Európu. A čo sa týka horizontu 2020, jeho miera úspechu je iba 13 až 14 v porovnaní 20 až 22 7. rámcového programu takže jeho miera úspešnosti je oveľa nižšia. Avšak napriek tomu je to spôsobené nedostačné financovanie, ktoré je faktorom, ktorú k, tejto, k tejto neúspechu e, m, prispelo predovšetkým v oblasti e, európskeho výskumu. A to je pre nás veľmi nebezpečné. Bod 4 Takisto významný je, vyzval som na poskytnutie dostatočných e, zdrojov ENISE, ktorá je agentúrou pre e, sieťovú a informatickú e, bezpečnosť pre výbor ITRE a niektorých výbor, z tohto výboru je úplne pochopiteľné, prečo som na to vyzval. Bod 5 v oblasti energetiky, a čo je typické pre náš výbor, chceme mať konkurencieschopný vnútorný trh, ktorý je predpokladom na vytvorenie úspešnej energetickej únie. Ale samozrejme, e, toto fungovanie je nápomocné v akomkoľvek inom bode, či už sa týka bezpečnosti, e, e, efektívnosti, ako aj zlepšenia výskumu. Takže toto sú moje hlavné body, samozrejme vrátane projektov spoločného záujmu, čo je veľmi dôležité pre energetický sektor. Bod číslo 6 podľa môjho názoru, ktorý je nesmierne dôležitý, takisto som vyzval na pridelenie dostatočného počtu zdrojov pre Európsku agentúru eh, eh, regulácie sieťových eh, regulátorov pretože na tejto agentúre závisí takmer všetko. Je to interný trh s energiou, rozvoj infraštruktúry, monitoring obchodovania na obchodnom trhu s energiami. A ten je práve veľmi dôležitý. A takisto napríklad sú tu aj E, prenosové kvóty. Všetko záleží tak od prevádzkovateľov, ako aj regulátorov. Avšak spolupráca energetických regulátorov je nesmierne dôležitá. A bod 7 v neposlednom rade som upriamil pozornosť na dôležitosť na program ITER. E, viete, nie je to ITRE, ale ITER to je taký drobný rozdiel v názve. Potrebujeme podporu a pokrok. Vieme, že nie je jednoduché docieliť dodatočnú podporu programu ITER, ktorý má priniesť nový zdroj energie, ale nesmieme poľaviť v tomto programe a odstrániť akékoľvek meškanie platieb. Takže toto je 7 veľkých bodov. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo čokoľvek e, podobné, prosím, e, položte otázku alebo majte pripomienku, ak by ste niečo chceli dodať. Pokiaľ tomu tak nie je a nikto ožiada o slovo, alebo nie, pre, predsa len, nech sa páči, pán Telička. Pán predseda, budem e, veľmi stručný vzhľadom na to, že sme v časovom strese. Ja vám ďakujem za návrh, ktorý tvorí naozaj solidnú základňu e, z politického hľadiska. E, sa poďme, môžem podpísať, možno si to vyžaduje ešte nejaké drobné doladenie. Chcel by som zdôrazniť ešte tri body, ktoré by sme nemali vynechať a ktoré by mohli byť e, rozvinutejšie, detálnejšie vo vašom návrhu. Investície do e, výskumu a inovácie, ako ste ho načrtli, je kľúčovým e, v Európskej únii a pre jej konkurencieschopnosť, avšak aj podľa môjho názoru je to veľmi dôležité pre výskumné siete v Európskej únii preto musíme vytvoriť v Európskej únie dostupné, dobre financovanie. Druhý bod sú malé a stredné podniky nechcem teraz použiť e, tú obvyklú e, formulku, že malé a stredné podniky sú kostrou, opornou kostrou Európskej únie. A preto by sme sa však mali zameriavať aj na programy pre malé a stredné podniky, pričom by sme sa mali sústrediť aj na startupové e, podniky a sprístupniť im rizikové financovanie. Ďalším bodom, ktorý by som chcel zdôrazniť, je dostatočné financovanie, ktoré by malo byť poskytnuté k projektom, ktoré umožnia e, prechod a transformáciu našej e, ekonomike na cirkulárnu ekonomiku, ktorá je prioritou už po mnohé roky. Nie je to iba kľúčovou záležitosťou. Je to naozaj oblasťou, ktorý môže poháňať ďalší rozvoj. A tam by sme sa takisto mohli, mali sústrediť na lepšie financovanie. Avšak e, môžem e, vo veľkej miere súhlasiť s tým, čo ste načetli. Ďakujem veľmi pekne, kolega, ak vám môžem odpovedať e, teraz, ale no, nemáme na to veľa času. Čo sa týka bodu 1, je pravdepodobne potrebný aby sme tam povedali nie. E, čo sa týka malých a stredných podnikov, tie sú pokrytí v časte o kosme, avšak mohli by sme to e, pridať ako zvláštny bod. A čo sa týka cirkulárnej ekonomiky, je to samozrejme záležitosťou výboru Envy, nie výboru ITRE, ale mohli by sme k tomu aj my niečo dodať. Očakávam od výboru Envy, aby napísala niečo zásadné, čo sa týka cirkulárnej ekonomiky aj z tohto pohľadu by to mohlo byť dôležité. Avšak som otvorený vašim návrhom. Chcete ešte niečo dodať? Súhlasím s vami, pán predseda. Avšak e, pozrieme sa, e, pozrieme sa na cirkulárnu ekonomiku vyváženým spôsobom, nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj e, z pohľadu priemyselných záležitostí. Ja som samozrejme rád, že vy toto môžete obsiahnuť. E, súhlasím, pán Maragal. Áno, ďakujem za slovo. Veľmi stručne. Myslím, že môžem tiež podporiť tie body, ktoré ste práve spomínali, hlavne pokiaľ ide o ITER. A tam naše stanovisko je e, jasné a nakoniec sme aj hlasovali o revízii MFF, ale chcem zopakovať že treba brať do úvahy aj správy e, dvora auditorov, teda správy o iteri. A myslím, že toto treba zohľadniť aj z hľadiska budúceho roku. Jeden konkrétny bod ešte, ak dovolíte. Toto je vlastne prvý rok po MFF. A teraz budeme uplatňovať tie dôsledky, ktoré budú výsledkom tej revízie finančného rámca. A preto musíme pozorne sledovať, ako sa konkrétne prejaví táto tendencia e, v stratégii, teda ako budeme pokračovať v týchto finančných koncepciách a aké budú finančné dopady na oblasť výskumu a tak ďalej. Čiže prvý rok po uplatňovaní tých e, záverov z Parížskej konferencie musíme vlastne si objasniť, aké budú ďalšie kroky, vychádzajúc aj e, z hľadiska klimatických zmien a tak ďalej. Okrem toho sú tu aj nové možnosti, aj potreby našej priemyselnej politiky, hlavne s ohľadom na energetiku. A treba zohľadňovať aj investície, ktoré by smerovali k regionálnej konvergencii. To sa týka aj krajín, aj regionov Európy. Takže bude potrebné objasniť si konkrétne tieto body. Ďakujem. Eh, sorry, kolik. Ospravedlňujem sa, kolega. Čo sa týka dvora auditorov, tie záležitosť e, e, bola prejednávaná na výbore pre rozpočet veľmi zoširoka, e, ktorá bude pripravovať hlavné stanovisko. A samozrejme beriem do úvahy aj to, že by to mal byť základom našeho rozhodovania. Avšak pre mňa sú dôležité tie aspekty oneskeroného e, financovania. E, samozrejme, e, dôsledky strednodobej revízie sú samozrejme veľmi dôležité aj samozrejme z pohľadu priemyselnej politiky a efektivisti. Teraz pán Maňka. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Všetci sa isto dobre pamätáme, že v roku 2014 Európska únia dlhovala takmer 25 miliard eur nezaplatených faktúr. V roku 2015 to malo byť okolo 20 miliard, ale sme sa to podarilo znížiť na 17 miliard eur kvôli tomu, že sa nedostatočne rýchlo implementovali projekty v Európskej únii. A komisia dodnes nám nepredložila, aké toto neplatenie malo dôsledky jednak na implementáciu a jednak na to, že viete dobre, že, keď neplatí, neplatia mestám, neplatia obciam a oni neplatia svojim dodávateľom, tak potom to môže mať e, obrovské dopady na nezamestnanosť a vytvára to ďalšie deformácie. Preto by sme mali požiadať komisiu, aby nám v nejakom termíne zanalizovala, aké dopady má toto neplatenie, lebo nás čaká znovu možno o tri roky E, ďalšia vlna neplatenia kvôli tomu, že sa budú rýchlejšie implementovať projekty. A keď nebudeme na čas platiť, to môže mať ďalšie dopady. Mali by sme tieto dopady poznať, preto by som chcel, aby sme požiadali komisiu, nech nám predloží všetky analýzy za posledné štyri roky, aké malo toto neplatenie dopady. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je nevyhnutné zopakovať v našom stanovisku podobne ako to bolo na výbore pre rozpočet a jeho stanovisku, pretože oni už niečo takéto už zdôraznili. Takže čiže dopady nezaplatených účtov z európskeho rozpočtu. Takže úplne s vami súhlasím. Pán Benito Ziluaga. Ďakujem. Za slovo budem stručný. Myslíme si, že rozpočet EU, pokiaľ je o energetiku, tak sa orientuje hlavne na ciele, ktoré súvisia e, s parížskou dohodou a s ekologickými aspektami. Je to dôležitý aspekt, teda. Z tohoto hľadiska bude treba navýšiť, podľa mňa, aj rozpočet, pretože v e, minulom e, roku sme mali dosť značné škrty bude treba proste posilniť energetickú výkonnosť a zvýšiť dôraz na obnoviteľné zdroje energie a taktiež sa sústredí aj na patričný energetický mix. Plán e, investícií, s ktorými prichádza komisia, e, si zatiaľ nepreukázal nejaké, nejakú veľkú dynamiku. A ani sa nepodarilo dosiahnuť veľké investície v programoch, napríklad v programe Kosme a podobne. Projekty sa nakoniec e, aj niektoré ukončili z hľadiska financovania a iné iniciatívy na regionálnej úrovni alebo na lokálnej úrovni až tak veľmi nevznikali. Ďalej, financovanie projektu alebo programu ITER – ako už bolo preukázané, to, tento projekt, ako sa zdá, by sa mal buď prehodnotiť, alebo by sa malo zastaviť jeho financovanie, e, pretože investujeme do projektu, ktorý sa uberá opačným smerom, než by sme si želali. Ide o výrobu elektriny, ktorá by bola veľmi... Tá produkcia by bola teda, zdá sa, veľmi centralizovaná a teda investujem eh, do projektu s veľkými pochybnosťami o bezpečnosti a aj z hľadiska jadrového odpadu. Tento aspekt musíme tiež zohľadňovať. Takže preto som skôr za to, aby sa to úseklo. Ďakujem. Uh, thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Myslím si, že vo všeobecnosti záležitosti energetiky a klimatické záležitosti nie sú brané na ľahkú váhu. A takisto aj v mojom stanovisku a o to viac s ohľadom na horizont 2020 a horizont 2020 má k dispozícii viac peňazí ako rámcové program, rámcové programové obdobie 7. Avšak e, naozaj ten rozpočet e, Európskej únie rapidne rastie. Avšak súhlasím s vami e, v tom všeobecnom prístupe. Keď hovoríme o ITER, je to fúzny reaktor, nie štiepný reaktor. Takže môžeme to, o tom hovoriť aj z vedeckého hľadiska, či má zmysel v tom pokračovať, avšak musíme hovoriť aj o základnom e, výskume. Nesmieme zanedbávať základný e, výskum, ktorý, e, ktorý môže objaviť niečo, čo stojí za implementáciu v nadchádzajúcich desiatich rokoch. Samozrejme je to vedecké rozhodnutie a vedecká diskusia, takže samozrejme pani Kapel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, v týchto bodoch je veľmi dôležité dostatočné financovanie priorit Horizontu 2020, eh, ako aj nástroja Spájame Európe. Vy ste ponad to už eh, poukázali na to, že toto financovanie je samozrejme eh, trochu nižšie a musíme ho zlepšiť v rámci strednodobého hodnotenia a takisto musíme poskytnúť agentúram NISA a EISA e, príslušné financovanie, ktoré by bolo dostatočné. To sú zásadné body a samozrejme rovnako pre malé a stredné podniky v rámci COSME, ako aj e, záležitosť cirkulárnej ekonomike. Ja som aj tieňovou spravodajkyňou v týchto témach. Myslím si, že tieto e, body sú veľmi dôležité, tak i z môjho pohľadu. Ďakujem veľmi pekne ja sa vrátim k problému EFSA. Myslím si, že by sme chceli dostať eh, naše peniaze naspäť, naše investície naspäť, eh, a nie, z horizont, nielen z horizontu 2020 a nielen iba naše peniaze, ale aj s nejakým, eh, s nejakou dobrou návratnosťou. Pán Koziček, ďakujem veľmi pekne, aby som chcel doplniť to, čo hovoril pán kolega Maňka, my by sme nielen mali chcieť od komisie, aby vyčíslila straty, ktoré boli spôsobené tým, že sa neplatili faktúry, ale predovšetkým by sme mali vedieť, akým spôsobom zaistí komisia to, že, e, že sa účty platia. To je veľmi dôležité do budúcnosti. A čo sa týka ITER, môj kolega iste nevie, že to, čo sa skúma e, v malom na ITER, to vlastne prebieha na slnku. Takže ak chceme tieto veci zrušiť, môžeme rovno zhasnúť celé slnko. Áno, páči sa mi táto idea ďalšieho slnka. Pani Kapel, hlásite sa opäť slovo? Nie, ďakujem. Uh, uh, tak, ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Myslím si, že sú veľmi rozumné, ako som už povedal, a myslím si, že je potrebné ich zobrať do, úvahu, do úvahy. Takže ďakujem ešte raz. Dátum na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 24. mája a samozrejme myslím si, že sa môžeme na tom čo sa týka indikatívnych návrhov pre e, pilotné projekty, je 31. mája 2016 o 12. hodine. Takže pozmeniť si návrhu 24. mája 6 e, hodín večer a indikatívne návrhy pre pilotné projekty 31. mája do 12. hodiny na poludne. Takže myslím si, že to je všetko v prípade správy man- o mandáte na trialóg pre výbor pre rozpočet a čo sa týka našeho stanoviska v tomto ohľade. Teraz k ďalšiemu bodu. Stratégia EU e týkajúca sa vykurovania a chladenia. Náš spravodajca pán Adam Gierek, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ak to správne chápem, budeme pokračovať podobným spôsobom, čiže podobne budem postupovať ako vy, pán predseda. Čiže, dámy a páni, milí kolegovia, stratégia EU týkajúca sa vykorovania a chladenia sa týka využitia asi 40 primárnej energie, a to je dôležitá energia, pardon, dôležitá téma. A Ide o energiu, ktorá sa čiste e, spotrebováva, využíva a preto je potrebné dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti aj pri konverzii energie, napríklad v kontexte elektriny. V štátoch EÚ máme e, rôzny stupeň významu, ktorý sa pripisuje tejto téme. E, výroba energie by sa mohla, povedzme, zuniformizovať do istej miery, ale vyhrievanie a kúrenie je skôr lokálny problém. A je to vec samozrejme veľmi dôležitá a toto treba tým pádom riešiť na miestnej úrovni. Treba ale zdôrazniť, že tu existuje určitá hierarchia priorít a krokov, ktoré treba prijať. Najväčšie rezervy v efektívnosti vidíme v členských štátoch, ktoré sa stali členmi únia po roku 2004 a teda tam ide o modernizáciu tepelných, eh, teda o tepelnú modernizáciu budov, teda zateplovanie a tak ďalej. Ide o to, aby sa lepšie eh, využívala energia a aby sa zabránilo mm, emisiám CO2, alebo aby sa znížili <laughs> tieto emisie. Čiže prvý cieľ eh, súvisí s zvýšením prostriedkov, ktoré sú na toto k dispozícii a treba odstrániť aj bariéry, ktoré e, existujú vo využívaní fondov. Existujú tu aj určité obmedzenia a to je chyba. Toto by sme mali hneď odstrániť. E, pokiaľ je o prípad zastaraných e, budov, predovšetkým pokiaľ je o činžiaky ešte z čas komunizmu, tam je to typické, tie veľké tepelné straty Okrem toho, e, pokiaľ ide o komerziu energie a tzv. že by sa vytvorili tzv. kogeneračné centra, čiže tam by e, sa spoločne vyrábala tá energia. Respektíve dochádzalo by k jej premene na teplo alebo chladenie. A okrem toho, tu vidíme narastajúci problém, ktorý sa týka aj globálneho oteplovania. A tu zase vidíme určitú e, závislosť v zmysle, že je ale potreba zvýšenej miery použitia energie na chladenie. No to samozrejme bude potrebné využívať mnoho komplexných nástrojov, urbanistických a aj architektonických. To do toho zapadá treba sa maximálne snažiť využívať prírodné e, podmienky aj na vyhrievanie, aj na chladenie. Samozrejme treba podporovať a posilňovať aj výskum v tejto oblasti. Možno vytvoriť aj úplne nové priemyselné odvetvie, ktoré by sa snažilo slúžiť alebo poskytovať služby e, environmentálneho charakteru je tu priestor pre špecializáciu v Európe týmto smerom. Myslím, že vyvstávajúce otázky sú v mojom návrhu veľmi dobre eh, vykreslené a chcem povedať ešte aj to, že eh, termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 27. máj. A to je dosť skoro. Hlasovanie vo výbore ITRE prebehne 12. júla. A hlasovanie na plenárnom zasadnutí sa uskutoční v auguste. Ďakujem vám veľmi pekne, milí kolegovia. A samozrejme, na konci našej rozpravy ešte to pripomenieme. Takže teraz má slovo za EPP tieňový spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len podporiť spravodajcu v mnohých aspektoch, pokiaľ ide o vyhrievanie a chladenie. Viedli sme už aj separátne určité rozhovory o týchto témach a o tých sa nakoniec vo viacerých kontextoch diskutovalo už často. Pokiaľ ide o túto konkrétnu správu, myslím, že táto e, správa uvádza mnohé technické aspekty a som presvedčený o tom, že budeme potrebovať aj určité strategickejšie nasmerovanie a myslím teda, že potrebujeme ešte doplniť a poupraviť niektoré body. Dovolte mi niektoré z nich uviesť. Už sa nakoniec spomínalo, že je dôležité, aby došlo k diverzifikácii, pokiaľ ide o vyhrievanie a chladenie. Vieme, že situácia je aj v rôznych členských štátoch rôzna z hľadiska klimatických podmienok a tak ďalej. Takže eh, myslím, že tieto aspekty by sme mali zdôrazniť. Mali by sme posil, posilniť technologickú neutralitu a mali by sme zdôrazniť aj význam miestnych a regionálnych orgánov, aby tie mohli zohrávať významnejšiu úlohu pri implementácii. Napríklad aj pokiaľ ide o systém e, ústredného kúrenia, to samozrejme súvisí s finančným aspektom Všeobecne, z hľadiska vyhrievania aj kúrenia, to súvisí aj s energetickou úniou, čiže aj v tomto kontexte sa musíme na vec pozerať. A okrem toho energetická efektívnosť budov a samotná smernica o energetickej efektívnosti e, si tiež zaslúšia našu pozornosť a vidím, že to tu je zmienené v tejto správe, ale treba veľmi jasne nasmerovať aj náš trend týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Poprosím vás, kolegovia, buďte struční. Slovo má za Alde pán Pedersen, tieňový predstaviteľ. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za tento návrh. Z našej strany pokladáme tiež za veľmi významnú úlahu vyhrievania aj kúrenia. A nakoniec to je aj otázka bezpečnosti, ako to spomínal aj predrečník. Vieme, že sme zažili aj e, tzv. plynovú krízu a to určite má dopady aj na vyhrievanie a chladenie. Takže potrebujeme e, rozvíjať nové metódy, ktoré zvyšia efektívnosť v celom systéme a toto má aj svoje ďalšie účinky a dopady z hľadiska možnosti vytvárania nových pracovných príležitostí napríklad. Úloha EÚ v tomto celom musí byť v tom, aby vytvárala patričný regulatívny rámec a priestor. Okrem toho, teda popri legislatíve, ako energetická, teda tie dve smernice, ktoré sa tu spomínajú o energetickej účinnosti a aj taktiež o energetickej efektivnosti budov, tak treba hľadať aj popri tom ďalšie riešenia, kde sa povedzme bude viac sústredovať pozornosť na získavanie elektrickej energie z alternatívnych e, zdrojov a určite predložíme nejaké pozmeňujúce návrhy aj týmto smerom a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu e, s spravodajcom i s tieňovými kolegami. Ďakujem za zelených pán Benedek Javor tu nie je prítomný, ale pán Tulmes je prítomný. Áno, ďakujem pánovi Gierekovi. Skutočne potrebujeme viac prostriedkov na budovy a nakoniec sa zdá, že ani tu nie je celkom dosť e, projektov k dispozícii, pre všetkým vo východnej Európe a to treba explicitne povedať. Z hľadiska CHP toto musíme podporiť a E, musíme sa snažiť aj o využívanie obnoviteľných zdrojov, biomasy a tak ďalej. Veľmi dôležitý aspekt chladenia. Myslím, že tu je otázka na vás, že keď poviete, že ste za technologickú neutralitu, no pán Gierek v bode 15 hovorí o tom, že by sme mali e, prestať využívať veľmi staré zariadenia a mali by sme teda sa viac sústreďovať na e, použitie uhlia pri vykurovaní domov. Myslím, že Krakov je mesto, kde sa teraz uznalo, že práve pre vykurovanie domov to nie je dobrá cesta. Keď sa povie technologická neutralita, tak by sme išli proti tomuto. To sa mi nezdá veľmi logické. Asi by sme mali využívať najmodernejšie technológie. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Rečníkovi slovo má pani Ernst z GUE ako tieňová predstaviteľka. Srdečná vďaka aj z mojej strany. Vo všeobecnosti v sérii bodov a argumentov sme boli skutočne aj príjemne prekvapení. Pokiaľ je o tú správu, aj my si myslíme, že energetická účinnosť musí zohrávať väčšiu úlohu a v súvislosti s vykurovaním a schladením je to takáto požiadavka my si myslíme, že aj obnoviteľné zdroje energii by mali zohrať väčšiu úlohu a to predovšetkým v oblasti výskumu. Výskum by mal mať väčšiu pozornosť, takisto otázky, ktoré sa týkajú EFRA, fondov EÚ a takisto obmedzení, ktoré uvažujeme vo vzťahu k Ďalej sú tu niektoré veci, s ktorými sa nevieme až tak celkom stotožniť. Týka sa to istému náznaku návratu späť k fosílnym palivám. To považujeme za ťažko prechodné, aj pokiaľ ide o plyn v tejto forme. Je treba pripraviť to predpolie pre obnoviteľné zdroje. Musíme jasne pomerovať smer, ktorým sa to má uberať je tu aj problém s konvenčnými atomovými elektrárňami, ktoré majú, ktoré majú nejakým spôsobom figurovať v tejto rovnici. Mali by sme sa od toho troška dištancovať. Keď hovorím na takéto stratégie o takýchto otázkach, tak potom z môjho pohľadu to dáva zmysel len vtedy, keď v skutku postupujeme takto, takýmto smerom a keď si jasne zadefinujeme, ako budeme pokračovať aj v otázke obnoviteľných zdrojov energie a ako budeme lepšie realizovať aj otázku lepšej energetickej úspešnosti. Na to potrebujeme viac prostriedkov, aby sme vedeli realizovať túto tézu energetickej účinnosti, aby sme dokázali dospieť k nejakému prelomu. To nesúvisí s nejakým starým komunizmom. Je tu veľa eh, budov, ktoré boli vybudované po prelome, po zmene režimu a ktoré skutočne si vyžadujú opatrenia v oblasti energetickej účinnosti. Čiže treba to robiť principiálne a veľmi tak holisticky, komplexne. Mali by sa to snažiť. Ďakujem pekne. Tak by som mohol poprosil tlmočníkov, že by som rád poprosil, aby s nami ešte ostali nejakú chvíľu, viac menej 10 minút navyše. Je to dosť nezvyčajná situácia. Dlho sme hlasovali príliš, takže nestíhame žiaľ dodržať pôvodný časový harmonogram. Takže poprosím ešte 10 minút a teraz dávam slovo za ENF pani Kapela. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už zaznelo, 50 spotreby energii e, to, sa, to smeruje do výroby tepla a chladu, generovania chladu, čiže je to najväčší, eh, najväčší spotrebiteľ teda energie v rámci Európe. A z tohto pohľadu sú podstatné 4 body, na ktorých záleží a ktoré sú celkom dobre rozpracované už aj v správe. Poprvé ide o oblasť zateplenia budov. To je veľmi dôležité z pohľadu CO2 emisí a z pohľadu efektívneho využívania energií. Tu aj tá smernica o energetickej účinnosti budov, ako viete, e, spadá to do programu REFIT v prebiehajúcom roku, pretože tá miera presadzovania takejto smernice, a dnes sme už to konštatovali, je pomerne nízka a len 1,2 celkového počtu budov je ročne inovovaných alebo teda zateplovaných a to je príliš, príliš málo a to poukazuje na to, že téma zateplovania e, budov e, veľmi e, rozličným spôsobom k nej pristupujú vlády na úrovni členských štátov a ďalej inteligentné budovy a inteligentné systémy tak, aby sme dokázali optimalizovať e, dopyt po energiách. Tu pôjde hlavne o to, aby sme našli dostatočné prostriedky na výskum a na vývoj popri tom regulačnom rámci, ktorý snaží sa stimulovať takéto prostriedky a potom je dobré vynakladať. Ďalej ide o generovanie alebo generovanie chladu. Tu ide hlavne o otázku, ktorá sa týka tých e, južných krajín, krajín na juhu. A štvrtý bod sa týka lepšieho a optimálneho využívania solárnych zariadení pre individuálnu potrebu. To znamená e, lepšie centrálne generovanie takéhoto typu energie. Ďakujem za tieto vyjadrenia. A ešte máme dvoch prihlásených. Každý dostane minútu, nie viac. Pán Blanko López a potom pán Kohlíček. Pán Kohlíček, nech sa páči. Minúta 30. Ďakujem. Tá správa sa zaoberá veľmi správne praktickým technickým riešením, ale to je len jeden aspekt z troch. Prvým aspektom, tým najdôležitejším pre stratégiu, je teoretická štúdia, Napríklad na univerzite v Dražďanoch sa veľmi dobre rozpracováva teória exergie, teda využiteľnej energie, či už na chladenie alebo vykurovanie, pretože moja dizertácia sa zaverala niečím podobným, tak o tom niečo viem. A preto by sme mali na toto klásť do budúcna veľký dôraz. Praktické technické riešenie to je veľmi praktické je to v správe obsiahnuté, ale chýba nám tam tretí aspekt a to sú odpady. Napríklad pri teplných čerpadlách je veľký odpad vody. Pri kondenzačných kotloch máme tiež odpadovú vodu a nielen odpadová voda, ale aj tie látky, ktoré sú tam rozpustené, rozpustené alebo dispergované, tieto sú tiež odpadmi, ktoré môžu byť škodlivé. Preto by som chcel podotknúť, aby v správe tieto dva aspekty, teda teoretická štúdia na jednej strane a na druhej strane aspekt odpadov, aby toto sa tam taktiež uviedlo. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem rečníkovi. Máme tu aj predstaviteľa Európskej komisie prítorného, teda ide o pani rediteľku. A, to mali, nie je tu prítomná. Je tu teda niekto, kto by chcel povedať niekoľko slov k tomuto? Ďakujem veľmi pekne Veľmi pozorne sme e, sledovali vyjadrenia výboru a tešíme sa, ako sa bude ďalej správa vyvíjať, aby sme potom uvideli, ako bude vyzerať záverečná verzia a potom môžeme na to nadviazať hľadiska stratégie v oblasti vykurovania a chladenia. Neviem, či máme ešte dosť času, aby som mohla reagovať na niektoré body, ale v celku môžeme povedať, že súhlasíme s tými vyjadreniami, ktoré tu odozneli. Prvá najdôležitejší aspekt je energetická efektivita, potom samozrejme modernizácia, zateplovanie budov, ďalej konverzná efektívnosť, e, výroba z obnoviteľných zdrojov. Toto, myslím, veľmi zapadá do našej koncepcie a tešíme sa na to, až z výboru obdržíme kompletnú správu. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne, pretože si myslím, že by sme mohli na túto tému hovoriť dlho a zaujímavo. Čiste z technického hľadiska. Nie je tu nič nového, s čím by sme prichádzali v tomto dokumente. Vieme, ako vykurovať, čo, použiť na, čo používať na vykurovanie podľa toho, v ktorej sme krajine a čo je k dispozícii v danej krajine. Ale myslím si, že celkovo, z hľadiska celkového obrazu sú tu dôležité aspekty stanovenia priorít. E, aj v rozprave s tieňovými spravodajcami sme sa dopracovali k otázkam priorít. Jednou z týchto priorít musí byť a modernizácia budov. Pretože keď sa pozrieme, treba aj na budovy tu v Bruseli, ako to chcete zaizolovať? To je veľký problém. Sú tu budovy, ktoré si tiež e, vyžadujú úpravu. Sú tu staré budovy, historické budovy, tiež potrebujú nejakú úpravu, modernizáciu. A v členských štátoch, ktoré sa pripojili k Únii v roku 2004, je mnoho takých budov. Vlastne sú tam celé sídliska, ktoré si, potrebujú, ktoré si vyžadujú modernizáciu. Takže nemá význam ich vykurovať, keď nie sú dobre zaizolované tie budovy. Takže toto môže naznačiť, kam smerujú naše priority. A o tom sme s kolegami tiež hovorili. A teraz ide o to, aké nástroje sa uplatnia. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A ďakujem teda ešte raz pánovi kolegovi Gierekovi a chcem pripomenúť ešte raz, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 27. máj 12.00. Hlasovanie v ITRE prebehne 12. júla 2016 a na plenárke sa pravdepodobne bude hlasovať o tomto až v septembri. Ďakujem vám veľmi pekne. Tým sme ukončili bod číslo 12. Pokračujeme bodom číslo 13. Nákladom efektívne zníženie emisí a investície do nízkouhlíkových technológií. Veľmi dôležitá správa. Chcem sa ospravedlniť v mene pána Federleho, spravodajcu za výboru ITRE a takisto všetkým tieňovým spravodajcom, lebo dnes nemáme čas na to, aby sme sa zaoberali ich správou môžem navrhnúť e, istý postup do budúcnosti. Poprvé, e, odložiť našu diskusiu na 13. respektíve 14. júna. Takže najbližšia schôdza výboru ITRE, ktorá sa bude konať menej ako mesiac, o 3 týždne. Samozrejme, zmeníme teda aj termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. To bude 15. jún, deň po tom zasadnutí výboru ITRE. To je návrh z mojej strany. Ja nemám vlastne ani iné možnosti. Keby som mohol poprosiť kolegu spravodajcu, pána Federleho, ako vníma takýto návrh, ako vníma celú situáciu. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Samozrejme, je tu veľa ľudí, ktorí sledujú túto diskusiu a ktorí nemohli dnes túto diskusiu alebo túto rozpravu viesť, či sú to vlády, či sú to tie zainteresované strany a tak ďalej. tak si stále vynútili okolnosti. Ja ale ochotne vnímam tú iniciatívu to posunúť, túto diskusiu, tak aby sme to mohli viesť plnohodnotne ohľadom ET systému a všetci, aj tieňovi, aby mali priestor diskutovať toto verejne. A určite ten eh, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bude až po tej rozprave, aby aj verejnosť mala možnosť zareagovať a prispieť k práci, ktorú my robíme. Je mi ľúto teda kolegov a ostatných, ktorí intenzívne pracovali a ktorí očakávali túto rozpravu už dnes, ale my sa k tomu vrátime o pár týždňov a budeme mať skutočne dobrú rozpravu a namiesto toho, aby sme to robili teraz a nedôstojne, povedzme, Ďakujem, ďakujem, Frederik. Chcem len povedať, že takisto by bolo možné pokračovať v tomto bode v Štrásburgu, zorganizovať samostatnú schôdzu v Štrásburgu a pravdepodobne pri takomto scenári aj mnohí iní účastníci, ktorí sú dnes už zhromaždení tu okolo, by nemohli sa zúčastniť. Možno to streamovať tak aby sa mohli oni zúčastniť. E, mohli by sme teda uvažovať aj nad takýmto riešením a uvidíme, čo skoro, ktoré riešenie bude najlepšie. Budeme e, s tebou v kontakte a ty samozrejme s ďalšími tieňovými spravodajcami potom. A ešte raz mi dovolte ospravedlniť sa vám všetkým, ktorí boli pripravení na dnes, na túto rozpravu. Nebude to možné. Ďakujem za vašu účasť na výbore ITRE. Ďakujem pán predseda aj tlmočníkom za to, že dali 13 minút naviac. Ďalšia schôdza 13. a 14. júna v Bruseli, alebo možno ešte predtým v Štrasburgu. Ďakujem vám veľmi pekne.